teda zasadnutie je opätovne otvorené. Zápisnice včerajšieho zasadnutia a prijaté texty sú k dispozícii. Má niekto nejaké e, pripomienky? Zdá sa, že nie. Takže zápisnica